februára 2015. Vítam medzi nami predsedu Európskej rady pána Donalda Tuska, ktorému hneď aj udelím slovo. Pán predseda rady, máte slovo. Pán predseda Juncker, vážení poslanci, vážené poslankyne, pán predseda parlamentu, som veľmi rád, že som tu medzi vami Hlavným účelom neformálneho samitu je diskutovať a konzultovať, nie rokovať. Naše zasadnutie bolo krátke a výsledok bol hutný a stručný. Všetko sa konalo na pozadí rýchlo sa meniacich udalostí. Máme tu štyri veľké výzvy. Poprvé, e, Ukrajina. Konala sa výmena názorov s pánom Porošenkom, ukrajinským prezidentom, ktorý nám predstavil dohodu z Minska o prímeri a povedal o tom, aká je situácia v teréne. Stretli sme sa s pani Merkelovou a s pánom Holandom. Poďakovali sme im za ich prácu na mierovom riešení. Ďaku- poďakovali sme sa za rozhovory a poskytli sme opatrnú podporu uh, ešte neistej dohode. My veríme v to, že územná celistvosť Ukrajiny sa obnoví čo najskôr. Avšak sme aj skeptickí. E, dohoda z Minska e, z roka 2014 nebola naplnená a my sme na poslednom zasadnutí hovorili o tom, ako implementovať novú mierovú dohodu. Ak e, sa nepodarí implementovať táto druhá dohoda, tak príjmeme potrebné kroky. Prímerie, ktoré malo začať platiť 15. februára o polnoci, bolo porušené viac ako 800 krát podľa správ OBSE. Ja som v kontakte s kancelárkou Merkelovou a s prezidentom, prezidentom Holandom a takisto som v kontakte aj s ostatnými premiérmi a prezidentmi. Takže ešte stále je na stole otázka nových sankcií. Mali by sme byť pripravení na akýkoľvek vývoj, dobrý alebo zlý. Vážení poslanci, vážené poslankyne, 12. februára takisto boli pripomenuté hrozné útoky v Paríži, ktoré mali 17 obetí. Máme novú protiteroristickú stratégiu e, v spoločnom stanovisku, ktoré bolo schválené na samite. Nový plán žiada od EÚ, aby pokračovala v tom, čo už robí v oblasti vnútornej bezpečnosti, ale musíme špecifické veci robiť rýchlejšie a lepšie. Napríklad musíme lepšie využívať bezpečnostné možnosti, ktoré nám ponúka Schengen, alebo musíme revidovať e, zákony o palných o strelných zbraniach. Nedávne útoky v Kodani iba posilňujú naše odhodlanie bojovať proti všetkým druhom extrémizmu a terorizmu. Využívam teraz túto príležitosť, aby som vyjadril aj našu hlbokú účasť a podporu Dánsku a dánskému národu a takisto rodinám obetí. Líbia nebola síce na agende neformálnej februárovej rady, ale strašné udalosti v tejto krajine sú dôvodom, aby sme o tom hovorili. Národná bezpečnosť je samozrejme záležitosťou národných vlád, ale sú tu dôležité oblasti, kde môžeme sa navzájom podporovať a spoločné konanie je tu veľmi dôležité. Ja veľmi vítam ten nedávny pokrok v rokovaniach o záznamoch PNR. Ja nepochybujem o tom, že my sme schopní efektívne chrániť bezpečnosť občanov bez toho, aby sme porušovali právo na súkromie. Potrebujeme vašu pomoc v tejto oblasti. Vaša pomoc je nevyhnutná. Európska rada sa k tejto téme vráti v júni medzi inými témami. Zatiaľ naše e, štáty budú čeliť e, spoločne a s odhodlaním hrozbám, ktoré teraz existujú. Ďalšia téma Grécko. Naše februárové zasadnutie nebolo e, dobrým miestom na nejaké nekoordinované konanie. Predseda Euroskupiny povedal, aký je stav rokovaní s Gréckom v tom okamihu. Privítali sme premiéra Ciprasa ako nového člena Európskej rady a on nám poskytol aký má um, názor na tú situáciu. Dohodli sme sa na tom, že rozhovory budú pokračovať na ministerskej úrovni, aby sa našla nejaká spoločná pôda. Nepochybujem a nepochyboval som o tom, že toto sa udeje. Udržiavame úzky kontakt s relevantnými dohody a bol som rád, keď som videl ministrov eurozóny, že e, schválili včera grécké reformné plány. Takisto sme hovorili o budúcnosti hospodárskej a menovej únie ako takej. Musíme zlepšiť príjmanie politických rozhodnutí v eurozóne. Všetci hlavní aktéry boli v miestnosti, takže bolo e, to všetko dobre nastavené, aby sme hovorili o tejto téme. Predseda Juncker predložil základnú analýzu a otázky, ktoré musíme zodpovedať, ak chceme zlepšiť ekonomické riadenie. Jeden bod je už ale jasný, bez pochybnosti. Po nedávnom rozhodnutí Európskej centrálnej banky e, sme sa zhodli na tom, že Brusel nemôže jednoducho zosúľaďovať národné ekonomiky e, s európskymi rozhodnutiami. Musí sa to realizovať aj smerom z tých národných úrovní. Národné úrovne si musia koordinovať a dbať na kompatibilitu svojich hospodárskych politik. V nasledujúcich dňoch budeme sledovať e, Ukrajinu a Líbiu. Marcový summit bude takisto časom dobrým časom e, na to, aby sme zhodnotili, čo sa deje vo východnom a južnom susedstve. Budeme pokračovať v diskusii o európskom hospodárstve a budeme sa sústrediť na jednu dôležitú tému, ktorá je mi srdcu blízka a to potreba vybudovať Európsku energetickú úniu. Podpredseda Ševčovič ju práve predstavil. Európska únia môže a musí urobiť pokrok v tejto oblasti čo najskôr. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem. Teraz má slovo pán predseda Juncker v mene Európskej komisie. Vážený pán predseda, pán predseda Európskej rady, kolegyne, kolegovia, Rada 12. februára bola neformálnym zasadnutím, e, neboli prijaté rozhodnutia. Bolo to veľmi užitočné zasadnutie rady a bola to rada bez drám. Bola krátka, efektívna, a tak ako aj predseda. Samozrejme, že niekoľko týždňov pred parížskými udalosťami sme diskutovali o boji proti terorizmu a k tomuto bodu chcem povedať, že sme sa zhodli na tom, že šengenské dohody nespôsobujú žiadne problémy. Schengen je odpoveďou na problémy, ktoré boli nastolené, takže my sme na základe návrhu komisie jednoducho mm, odstránili túto myšlienku e, nejakým spôsobom zredukovať e, dosah šengenských dohôd. Pokiaľ ide o boj proti terorizmu, tak netreba e, konať na tejto úrovni. Odpoveď na terorizmu sa nerobí rýchlo. E, spomente si na našich amerických priateľov, ktorí i hneď po atentátoch 11. septembra v New Yorku a vo Washingtone zachovali kľud musíme zachovať kľud, musíme zachovať vážnosť, to sme urobili, my máme jednotný európsky register údajov o e, pasažieroch a tu by som chcel povedať, pán predseda, e, e, tej, tomuto zhromaženiu oznámiť, že sme sa vrátili k jednej dohode a Chcel by som skutočne vám zdať hold, pretože ste urobili všetko preto, aby parlament a rozličné výbory a inštancie zblížili stanoviska s komisiou, e, ktorá e, predchádzala moju. Nechcem kritizovať parlament za rozhodnutia, ktoré prijal pred niekoľkými mesiacmi, pretože aspekty súvisiace s rešpektom základných práv Ehm, sú dôležité a k tomu bodu treba naozaj konať a reagovať e, veľmi pokojne. Diskutovali sme počas zasadnutia o Európskej energetickej únii. Dnes ráno komisia v tomto zmysle prijala príslušné rozhodnutie a ja som si vždy myslel, bez toho, že by som to urobil, že na začiatku legislatívneho obdobia treba spustiť hlavné projekty. Keby som to bol robil v mojom predchádzajúcom živote, určite by boli výsledky väčšie. Ale pán predseda komisie, ja, chcem, ja ako predseda komisie chcem, aby tie hlavné, najväčšie projekty e, sa spustili i hneď. A tak sme sa zhodli na zelenej knihe o o únii e, kapitálového trhu. Ja viem, že tu boli niektoré otázky a nie všetci s tým súhlasili. Áno, je možno modrá kniha, ale to má takú partizanskú konotáciu. Áno, áno. Filip e, má veľmi rád zelené knihy, ale je potrebné, aby tie knihy odpovede boli e, ultrazelené. My sme teda spustili e, energetickú úniu, my sme e, sa snažili o transparentnosť práce a metód práce komisie, snažili sme sa o to, aby sa veci vyjasnili. My máme v úmysle prijať všetky rozhodnutia, ktoré bude potrebné v oblasti jednotného trhu, e, digitálneho trhu a teda všetky tie hlavné projekty, E, komisie už boli spustené a je, sú tu iniciatívy, ktoré budú takisto čoskoro spustené. No a počas rady, ktorej predsedal pán predseda Tusk, tak sme predstavili analytickú štúdiu o príčinách krízy ekonomickej a menovej únie. A keďže to bola tá najľahšia časť, sme vymenovali pred našimi kolegami na Európskej rade e, mm, zoznam otázok, ktoré sa týkajú zásadných vecí v súvislosti s e, ekonomickou a menovou úniou. E, mm, povedali, mám pocit, že niektorí ľutovali, že nemohli klásť viac otázok, ale ak nekladiete otázky, tak nedostanete odpovede a keď chcete odpovede a ja chcem, odpovede, e, pokiaľ ide o tie zásadné dimenzie e, menovej a ekonomickej únie a spolu s prezidentom Tuskom sa s ďalšími kolegami, s kolegom Dragim sme e, spolupracovali čo najúžšie. Predseda Európskeho parlamentu sa tiež zúčastnil. Chcem spresniť, že to, to bola schôdza štyroch pred, predsedov, bol tam aj Martin Schulz a táto správa nie je správou, e, ktorá by vylúčovala Európsky parlament. Nie je to personálna práca a ja by som chcel povedať, že my e, by sme mali naše osobné nápady skúmať alebo osobné myšlienky skúmať spoločne. Ja som nikdy E, som nemal v komisii nejaký problém s tým. Donald tiež, pán Draghi, keďže on je nezávislý, jeho nezávislosť, neviem, kto ju robí, ale my ostatní, ktorí sme závislí, my musíme vedieť, že to je správa, ktorá odráža osobný názor piatich predsedov a ja som veľmi rád, že predseda Európskeho parlamentu sa k tejto veci pripojil. Pokiaľ ide o investičný program, mm, tak e, to sa mi páči. Chcel by som e, tu navzdať hold v Európskom parlamente e, tejto, tomuto výboru a jeho dvom správodajcom, ktorí odvedli vynikajúcu prácu. Pán Bulman a pán Fernandez, pracovali skutočne o zlom krky, aby sme mohli prijať rozhodnutie k tomuto plánu a k legislatívnemu textu najneskôr v júni tohto roku. Trvám na tom, že bude potrebné prijať rozhodnutie v parlamente v júni. A chcem pripomenúť, pán predseda, pred vami, že keď sme si vybrali komunitárnu metódu na prijatie týchto textov a rozhodnutí, jedinou komisiou a iba e, vlastne radou. Ja som to tak slúbil pred vami a slúbil som pred vami, že Európsky parlament bude zapojený do tých rozhodnutí, e, ktoré sa týkajú celej únie. A to sme urobili práve v tomto konkrétnom bode. No a dnes ako kolegium komisárov sme prijali rozhodnutie o rozpočtových aspektoch ktoré sa týkajú niektorých členských štátov, nie iba jedného, ale viacerých. A keďže pozornosť toho hlavného publika aj, parla- aj poslancov sa sústreďovala na Fra- Nemecko a Francúzsko, tak chcem povedať, že my sme sa dnes rozhodli, že vyzveme E, Francúzsko, aby zredukovalo v roku 2015 svoj štrukturálny deficit o 0,25 a v dôsledku toho francúzska vláda musí o 0,2 zrevidovať svoj odhlasovaný rozpočet na rok 2015 a 0,8-0,9 v roku 2016. My sme dali Francúzsku dodatočnú lehotu desiatich rokov, ale my sme takisto vlastne spresnili tú procedúru, pokiaľ ide o makroekonomickú nerovnováhu. To znamená, že Francúzsko bude, a teraz sa ospravedlňujem za výraz, pod posilneným dohľadom. To znamená, že ho budeme intenzívnejšie sledovať zo strany komisie, najmä pokiaľ ide o, o jeho E, rozpočtové konanie a kroky. Takže my pracujeme, my robíme, čo môžeme. Samozrejme, že nemôžeme robiť všetko, čo by ste si želali, aby sme robili, ale pokiaľ ide o to, čo robíme, tak očakávame aj podporu Európskeho parlamentu, pretože bez Európskeho parlamentu je komisia hlucho nemá a nevie konať. Takže prosím, dovolte nám konať. Ďakujem, pán predseda komisie, vážené dámy, vážení páni. Teraz pristupujeme k rozprave. Predtým, než otvorím rozpravu, mám dve krátke oznámenia. Počas tejto rozpravy budem dbať veľmi prísne na čas, pretože ma politické skupiny požiadali, aby kvôli ďalším rozprávam som naozaj dbal na rečnícky čas. Viete, že ja zvyknem byť veľkorysý, ale dnes vás musím požiadať, aby ste sa naozaj držali predpísaných časov. Okrem toho nebudeme mať catch the eye ani modré karty. No a druhé oznámenie, e, ktoré je takisto veľmi dôležité, v našich inštitúciách máme pravidelne stážistov, teda rôznych, e, rôzne osoby, ktoré u nás robia stáže a stážisti parlamentu hrali futbal proti stážistom komisie. A teraz vám poviem výsledok 10 jednej pre Európsky parlament, takže stážisti Európskeho parlamentu vyhrali nad stážistiami komisie a to by sme mali oznámiť aj pánovi predsedovi komisie. Pán e, Juncker hovorí, ja súhlasím s tým výsledkom. Pán Tusk, vidím, že vy ste starý futbalový fanúšik, e, môžete si zostaviť aj manšaft na rade a uvidíme, ako vaši stážisti budú hrať proti našim. A teraz pán Sariuš Volsky za Európsku stranu ľudovcov. Pán Sariuš Volsky. Ďakujem Vážení pani predsedovia komisie Rady a Ruského parlamentu, minulý týždeň skončil ne, skončila neformálna rada. Zdá sa, že to bolo tak dávno, pretože odvtedy sa toho veľa udialo. Rada pôvodne sa mala venovať terorizmu, ale život dodal k tejto agende ešte dve témy, grécka kríza a Ukrajina, ktor- na ktorú sa útočí. Čo majú tieto tri témy spoločné? Sú to tri testy našich európskych hodnôt. Prvý je súvisiaci s Charlie, terorizmus a bezpečnosť občanov. Myslím si, že sme akčný plán e, už pripravili, ako to povedal pán Tusk. Druhá téma, Grécko. Držíme sa zásad, že keď sa niekto k niečomu zaviaže, tak sa to aj splní, pacta sunt servanda. A takisto sa držíme zásady fiskálnej zodpovednosti, ale zároveň máme zodpovednosť aj čo sa týka solidarity s Gréckom. A naozaj sme splnili, čo sme Grécku slúbili. Tak to vyzerá dnes, pán predseda Juncker. A tretí test, Ukrajina, to je takisto test hodnôt a spája aspekty predchádzajúcich dvoch, Charlie terorizmus a Grécko. Je to o terorizme a je to o hospodárskom kolapse, kolapse zároveň. Ukrajina je o posúvaní hraníc, násilím, o porušovaní medzinárodných zmluv. Je to štátom sponzorovaný terorizmus zo strany Ruska, je to rozputávanie vojny Ruskom. Aby som citoval pána predsedu Tuska, máme zahraničnú politiku vychádzajúcu z hodnot a musíme byť verní zásadám. A máme dať viac sankcií, aby bolo menej vojny, alebo máme dať šancu diplomácii? Pretože keď dáme viac sankcií, bude vojny viac. Ak hospodársky oslabíme agresora a ak umožníme obeti, aby sa bránila voči agresii, ak budeme podporovať možnosti obrany obete, tak budeme postupovať podľa medzinárodných zákonov aj podľa našej zodpovednosti chrániť. Na obe tieto veci potrebujeme silu a jednotu. Ďakujem. Ďakujem, pán Sariuš Volský. Teraz za sociálnych demokratov dostane slovo pán Pitela. Ďakujem, pán predseda Juncker. Ďakujem vám za to, že ste oznámili, že dokument o budúcnosti Európy bude dokumentom, ktorý pripravia piati predsedovia. A to, keby ste neboli do toho začlenili predsedu Európskeho parlamentu, to by bolo niečo nespravodlivé, nezaslúžené a nestrávne. Predseda Európskeho parlamentu si to zaslúži e, vďaka váhe svojej funkcie, ale aj svojej osobnosti. A niekoľko komentárov Grécko. Dohoda, ktorá sa dosiahla, je pozitívna. Ale je potrebné pokúsiť sa o to, aby všetci pochopili, že úspech vo voľbách sa musí rešpektovať a je nemysliteľné myslieť si, že pomýšľať na iné možnosti. Máme tú vládu, ktorá tam bola uvedená do funkcie a my potrebujeme pochopiť význam tohto volebného výsledku, odmietnúť úsporné opatrenia a e, súhlasiť s tým, že vláda musí začať pracovať. Vláda musí prejsť od propagandy k práci, k metodologickej a konkrétnej práci. Je potrebný seriózny reformný proces v oblasti reformy verejnej správy, boji proti eh, korupcii, proti daňovým únikom a to všetko eh, umožní eh, nám vidieť, ako bude vláda konať. Ukrajina pre, prezident Tusk nás informoval, ďakujeme. Mu je tam veľmi krehká dohoda, máme ale dohodu, potrebujeme pevnejšiu dohodu a musíme robiť všetko, čo je v našich silách. Je dôležité, aby sme dokázali zabezpečiť e, taký, také prímerie, ktoré sa možno jedného dňa pretaví na mier, ktoré bude konsolidované, všeobecne rešpektované a bude naozaj dlhodobé. Líbia. Ďakujem pekne, pán predseda uh, Tusk, za to, že ste pripomenuli Líbiu. Líbia je neuveriteľná uh, udalosť, teda je to mimoriadne akutná téma, ktorá si vyžaduje našu absolútnu pozornosť. Z Líbie vyplývajú zásadné riziká pre nás všetkých. Mali by sme sa naozaj mimoriadne zamerať na Líbiu a podobne ako hovorila Federica Mogherini, mali by sme eh, hľadať adekvátne odpovede na konflikt, ktorý prebieha v Líbii. Ďalej. Lampedusa. Mali sme, môžeme tu volať Triton alebo Triton alebo akokoľvek tento program, ale ja si myslím, že to nestačí Musíme sa pokúsiť postarať o to, aby v Európe bolo Mare Nostrum. Andiamo avanti. Aj z PNR musíme ísť ďalej, ale vieme, že nestačí len PNR. Aby sme porazili terorizmus, musíme urobiť oveľa viacej ďalších vecí a ja dúfam, že to urobíme. Ďakujeme pekne. Teraz eh, má faktickú poznámku pani poslankyňa Morvaj. Ďakujem, pán predseda. Tak, ako som vám napísala, nemáte právo jednostranne meniť program. To schválil parlament na úvod tejto schôdze a k tomuto programu k tomuto bodu na programe bol naplánovaný aj bod spontánnej rozpravy, vždy aj na záver. Máte pravdu, pani Moraj, nemám právo jednostranne a svojvoľne meniť program schôdze, to som ma neurobiť. Článok 162 odseky 6 a 7 popisujú postup v prípade aj a modrých kariet. V prípade aj je to tak, že zvyšné časti rozpravy, ktoré sa nevyužijú na základe bežného rozdelenia, sa potom môžu využiť na aj. Na úvod rozpravy som povedal, že už nemáme žiadny zvyšný čas, už teraz máme časový skls. Ďalej, čo sa týka modrých kariet, tieto sú e, vo výlučnej pravomoci predsedu. Môžete si to počít, e, prečítať, článok 162 odseky 6 a 7. Teraz nasleduje pani Fotiga v mene ECR. Uh, honorable... Ďakujem, vážený pán predseda. Vážený pán predseda komisie, mala som sen. Bol to sen o Európskej únii, o mojich nádiach a očakávaniach. Bola to Európska únia spred niekoľkých rokov. Pravdepodobne by to bola výmena názorov e, s krajinami, ktoré sú obeťami a potom e, diskusie e, medzi vedúcimi predstaviteľmi a potom diskusie o mandáte a zvýšenie právomoci orgánov, zmluvných orgánov rokovať, ak sa rozhodnú rokovať. Namiesto toho sme svedkami normandistického formátu, nech už to znamená čokoľvek, nedostatok účasti oboch vysokých predstaviteľov, predsedu rady, predsedu komisie a výsledok je taký, že naša opatrná podpora a bezvýhradná podpora v rámci G7. Celkom iste máme dočinenia s veľmi vážnym problémom. Nede tu o konflikt, tu skutočnú vojnu. Ide tu o porušenie medzinárodnej legislatívy, ide tu o anexiu svojprávnej eh, a zvrchovanej krajiny a my nie sme schopní príjmať rozhodnutia. Musíme si uvedomiť, že Rusko, Ruská federácia nesplnila a nedodržala žiadne dohody, ktoré boli prijaté v súvislosti s Ukrajinou a predsa v priebehu neformálnej e, schôdze rady sme sa rozhodli, že sa o tom nebude hovoriť. Nebude sa hovoriť o sankciách. A znamená to, že dohoda Minsk 2 len zamrza tento konflikt. Musíme to posunúť o niečo ďalej, musíme schváliť ďalšie veľmi rozhodné kroky na úrovni EÚ. Chcem oceniť výsledok neformálneho zasadnutia rady, pokiaľ ide o protiteroristické opatrenia, a to vrátanie vyhliadok možnej smernice o zaznamoch cestujúcich PNR. To je naozaj veľmi dôležité. Už sa venujeme na úrovni našej politickej skupiny diskusiám na túto tému. Ďalej Grécko. E, tento problém má dve stránky. Celkom iste musíme byť v našich rokovaniach e, veľmi jednoznační. Musíme dať európskym národom najavo, aké dôsledky zo sebou prináša menová únia, ale zároveň si musíme pripomenúť, že Prijatie Grécka bolo politickým rozhodnutím, ako napokon aj samotná menová únia. Nemôžeme sa tváriť, že sú s tým spojené iba hospodárske v eh, súvislosti. Ďakujeme pekne. Teraz menej liberálov, pán Ferhovštát. Merci beaucoup, monsieur le président. Je vous na predsedu Junckera, Junckera PNR. My sme samozrejme e, v parlamente neustupili ani nerevidovali tento plán a veľkou väčšinou sme hlasovali vo uznesení, ktoré je jasné, že na európsky PNR a preto žiadame od komisie, aby prišla s návrhmi o potrebe a proporčnosti posúdbe základné podmienky, aby sme mali takýto systém a žiadame radu, aby niečo urobila, aby išla ďalej e, postupovať schvaľovaní smernice o ochrane údajov. To znamená, že to nie sme my, ktorí by sme chceli nejakým spôsobom revidovať naše stanovisko, ale my všetci traja musíme postupovať, takže ak rada urobí to, čo má urobiť, komisia urobí to, čo má urobiť, tak aj my postúpime v tejto téme, ale my všetci spolu nie oddelenie a nezávislo. A druhá vec, ekonomickému riadeniu. Ja si myslím, že tá poznámka a tá informácia bola veľmi dobrá. konečne sme skončili s tými contractual arrangement a to mm, skutočne nesprávna myšlienka, s ktorými e, dva roky sa pracovalo, že komisia bude robiť nejaké reformy. Treba ísť iným smerom, treba ísť globálnou konvergenciou v EÚ a v eurozóne Toto je správny prístup. Týmto sa dostávam k tretiemu bodu, o ktorom sa rokovalo na tomto neformálnom zasadnutí rady a síce Grécko. Myslím, že bolo rozumné, pán Tusk, že e, sa poskytli Grécku ďalšie 4 mesiace, tak aby mohli pospísať podrobnejšie reformy, ktoré sú uskutočniť. Myslím, že to bolo naozaj rozumné rozhodnutie, ale dúfam, že tu pôjde o skutočné reformy. Chcú e, bojovať proti daňovým únikom, chcú prekladať návrhy k boju proti korupcii, ale to nestačí. Veľmi na mňa nezapôsobil list gréckej vlády spred niekoľkých dní. Ešte musia urobiť iné veci, napríklad otvoriť e, uzavreté profesie pre mňa ľuďov, taktiež znížiť rozsah verejného e, sektora a taktiež ho reformovať celý. Aj toto je naliehavo potrebné v Grécku. No a v neposlednom rade E, transformácia verejných bank do konkurenceschopných e, inštitúcií. Aj toto je naliehavo potrebné v Grécku. Myslím teda, že teraz musíme vyčkať, musíme si počkať na doplnkové návrhy gréckej vlády predtým, ako sa posunieme ďalej. Myslím však, že bolo rozumné za toto obdobie 4 mesiacov bolo naozaj úplne nemožné absolvovať toto v priebehu niekoľkých dní alebo týždňov. No a v neposlednom rade, pán predseda, teraz sa dostávam k otázke Ukrajiny. Pán Tusk povedal, že 800 krát došlo k porušeniu dohody, dohody Minsk 2. Myslím, že si to musíme dobre zvážiť a zanalizovať. Musíme si položiť otázku, či naša stratégia voči Rusku je správna. Aká je vlastne naša stratégia voči Rusku? A síce oni vstúpili do Krymu a my sme reagovali. On sa dostal potom do východných regiónov Ukrajiny a potom my sme následne reagovali. Porušuje dohodu Minsk 2 a možno zareagujeme. Myslím, že by sme to mali trochu otočiť a robiť veci naopak. A mali by sme už teraz rozhodnúť o ďalších doplnkových sankciách, hospodárskych sankciách, nezavádzať ich okamžite, ale dať jasne najavo ruskému vedeniu, že ak porušia túto dohodu, toto budú ďalšie hospodárske sankcie, ktoré na ne uvalíme. Nemusíme predsa čakať iba na ich činy, aby sme potom na ne reagovali. Musíme robiť pravý opak. Musíme e, rozhodnúť spolu s Európskou radou na základe návrhov pána Tuska a pani Mogherini o ďalších hospodárskych sankciách a musíme jasne povedať ruskému vedeniu, že tieto sankcie sa skladnú skutočnosťou, ak budú pokračovať svoje útoky a svoje porušovania dohôd, ktoré boli prijaté. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz v mene GUE NGL pán Papadimulis. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. odozva, ktorú Európska únia, Euroskupina, Európska komisia a Európska centrálna banka pripravili, a teda tá odpoveď, ktorú majú pripravené pripravenú pre grécku vládu, to je také zrkadlo. Je to zrkadlo, ktoré v podstate odzrkadluje to, ako sa jedného dňa eurozóna postaví k svojim vlastným problémom pretože počas posledných niekoľkých rokov sme mali možnosť vidieť, ako sa celkový objem investícií v eurozóne znižoval, ako dochádza k hospodárskej stagnácii, k deflácii a ako sa tu reálne objavuje riziko ďalšej recesie, ktorá už je na horizonte a tým pádom dôjde aj k väčšiemu nárastu chudoby a príjmovej nerovnosti. A to má dopad na celú eurozónu. Existuje štúdia McKinsey, teda prestížnej auditorskej firmy, ktorá hovorí, že za počas posledných niekoľkých rokov sa verejné zadlženie v Európskej únii eh, zvýšilo dramatickým spôsobom 15 eh, členov eh, má oveľa vyšší eh, štátny dlh než to, čo zakotvuje Maastrichtská zmluva. 7 krajín eurozóny má mieru verejného dlhu cez 100 HDP. A tie najväčšie zvýšenia štátneho zadlženia boli zaznamenané v Írsku, tam je to 172 103 v miere verejného zadlženia v Grécku, a potom 100% Grécko, 72% Španielsko. Takže to sú tie štyri krajiny, ktoré sú pokryté memorandum o porozumení, no napriek tomu vidíme takéto dramatické porušenia Maastrichtskej dohody. Vidím teda, že diskusia o Grécku má naozaj zrazu trochu iný tón. Zrazu sa o tom rozprávame trochu inak. A už to nie je ten agresívny tón grec, eh, nemeckých kresťanských demokratov, ktorí eh, nás chceli poučovať pred niekoľkými rokmi a chceli sa pomstiť eh, gréckým voličom, ktorí hlasovali proti ich záujmom vo voľbách. Ešte pred niekoľkými dňami pán Juncker vystúpil pred ekonomickým a sociálnym výborom a Predseda komisie, teda pán Juncker, tam ste povedali, že európske inštitúcie konali neakceptovateľne voči Grékom, že ste ich urazili a že program bol neadekvátne implementovaný. To, čo dohodla euroskupina, dáva Grécku istý manevrovací priestor, istý čas. Je to čas, počas ktorého môžeme zabezpečiť jednak to, že pravidlá, ktoré boli vytvorené, aj naplníme a zároveň dokážeme účinnejšie zabezpečiť to, že všetci budeme rešpektovať demokracie a legitímne výsledky demokratických volieb a výsledky volieb nám jasne hovoria, že asi musíme urobiť nejakú zmenu. Asi sme urobili v minulosti chyby, ktoré teraz musíme napraviť. A to bol práve náš cieľ. Samozrejme, že my akceptujeme naše záväzky. Samozrejme, že e, my plne rešpektujeme európsku solidaritu a chceme bojovať proti korupcii a daňovým únikom. My sme žiadali technickú asistenciu v tomto smere Chceme takúto technickú asistenciu a predchádzajúce vlády niečo podobné nechceli, povedal to konec koncov aj pán Šojble. Chceme, aby Junckerov investičný program získal viac peňazí a chceme, aby tieto peniaze smerovali do tých krajín, ktoré majú najakútnejšiu potrebu, pretože bojujú s najväčšou mierou nezamestnanosti. No a samozrejme, chceme naplno využiť flexibilitu, ktorá je zakotvená v pakte stability a rastu niekdajší komisár Prody mal túto, na, tú, túto tému na starosti, on nazval tento pakt idiotický, ale chceme využiť do maximálnej možnej miery aj to, čo umožnila Európska centrálna banka. Ešte pár slov k Ukrajine. Mierová dohoda je naozaj len taká iba malá sadenička, ktorá môže veľmi rýchlo vyhnúť a vyschnúť. O čo sa my musíme pokúsiť je to, aby sme posilnili podporili toto mierové úsilie. A keď hovoríme o boji proti teroristickým útokom, nielen, že musíme preukázať solidaritu s ľuďmi v Dánsku a vo Francúzsku, to je pozitívne, ale som veľmi rád, že pán Juncker povedal veľmi jednoznačne, že by sme mali pomenovať tie chyby, ktoré spravili Američania po roku 2001. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán eh, Lamberts, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som predovšetkým hovoriť o Grécku. Položil by som otázku, máme naozaj potrebu E, také psychodrámy, ktorá trvá takmer 4 týždne a ktorá spôsobila, e, že nová vláda e, postupuje v Grécku tak, ako keby predvolebná kampaň by pokračovala aj teraz a oni samozrejme oni vyhlasujú, že Grécko je na pokraji bankrotov a tak ďalej a vyvia, vyvia tak tlak na ECB a podobne. Ale je to rovnako nezodpovedné takmer posadnuto z niektorých členov rady, keď vyjadrovali sa, že Grécko musí zaplatiť, alebo e, medzi riadkami Grécko vystúpi. A tieto vyhlásenia boli o to viacej nezodpovedná, že to robili napríklad, že to robil nemecký komunista Schäuble a myslím, že táto krajina sa trikrát v tomto aj minulom storočí pomýlila, čo je dosť smutné. Takže tak ako Verhofstadt povedal, e, získali sme 4 mesiace a treba ich využiť. Treba nájsť novú dohodu medzi Gréckom a partnermi. Tri základné prvky novej dohody. Poprvé, treba, aby grécky dlh bol udržateľný. Žiadna krajina v histórii ľudstva a modernej ekonomiky nemohlo venovať 4,5 HDP, e, svojho HDP na platenie e, dlhu. A tu hovoríme o Grécku na 20 rokov, takže treba postupovať tak, aby e, to platenie toho dlhu za HDP predstavovalo menej ako 4 Po druhé, Nástojím na to, že nová grécka vláda je v tomto viacej dôveryhodná vo svojich sluboch ako predchádzajúca vláda EPP alebo PASOKu, ktorá bola sociálne demokratická, keď nástojí na tom, že jednoducho treba mm, vytvoriť e, nejakú e, fiškálnu úpravu a zmeny. Mm, a my by sme mohli prispieť našimi skúsenostiami. Potrebujeme získať informácie a feedback o neplatených daniach to je minimálna služba, ktorú by EÚ dalo a urobilo Grécku. A po tretie, treba grécké hospodárstvo usmerňovať cestou udržateľného rozvoja. Investície, energetický prerod, demokracia. Grécko môže čiste exportovať, môže byť čistým exportérom energie a nie len v EÚ. Ja si myslím, že zdroje sú veľmi užitočné, aj finančné pre štát pre grécke hospodárstvo, takže musíme podporiť predovšetkým európske investície v, do energetickej reformy v Grécku. A záverom, nikto tu nemôže mať záujem na tom, aby nová grécka vláda zlyhala. A to z čisto politických dôvodov, pretože zlyhanie novej gréckej vlády by nevyhnutne znamenalo víťazstvo proti európskych populistov. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pekne teraz v mene EFDD, pán Nato. Pán predseda, vážne pán predseda komisie, ja budem hovoriť o Grécku. Taktiež chcem na úvod citovať predsedu Euroskupiny pána Dajsebloma, ktorý pred dvoma dňami povedal, mýlite sa, ak si myslíte, že demokracia je, keď jeden výsledok volie môže zmeniť fungovanie eurozóny. Pán Juncker, eh, vy ste sa vyjadrili, že neexistujú demokratické rozhodnutia proti zmluvám EÚ. To nám hovorí všetko, čo potrebujeme vedieť e, o tom, čo si e, eurofanatici myslia o demokracii. Nie je paradoxné, že vlastne ničíte demokraciu e, v jej klietke, v, v jej kolíske v Grécku vnútili ste Grécku menu, ktorú e, nikdy nemalo prijať, e, keď e, predseda vlády poskytol možnosť referende rozhodnúť o odchode. Upreli ste im, taktiež ste prinútili Grécko posunúť sa až na úplný okraj priepasti. Hovorím vám, že suverenita a demokracia v Grécku nie sú vaše, nemôžete ich Grékom zobrať. Gréci už trpeli dosť je jasné, e, že demokratické sily v Grécku sa musia postaviť proti demokratickým silám v EÚ. Grécky parlament sa chcem, e, vás sa chcem opýtať, e, či budete odvážni a taktiež grécky občania, či aj vy budete odvážni, pretože vy ste vytvorili demokraciu a teraz ju musí zachrániť. Oživte odvahu a ducha svojich praodcov, nepodľahnite Neustúpte tomuto tlaku, vy ste predsa národom Homéra, Platóna, Aristotela a ak odoláte, budete inšpiráciou a príkladom pre nás všetkých. Ďakujem. Teraz pani Le Pen. Euroskupina nechala jednoduchý výbor Cyprasovej vláde, tak ako boli vybratí voličmi. Katastrofálna politika trojky je dedičstvo. E, musia ostať v euru a musia zradiť svoje sľuby, alebo musia euro opustiť, aby mohli skutočne zmeniť politiku. Dohoda v Bruseli e, a Cyprasová vláda sa rozhodla vybrať euro a teda vlastne zradi svoje predvolené sluby kapitulácia pred e, vydieraním EÚ a Nemecka a e, zaplatia to veľmi rýchlo a určite stratia popularitu. Všetci Európania si uvedomili, aké je nekompatibilné mať euro na jednej strane a demokraciu a zároveň euro aj prosperitu. Národný front chce e, vykoreniť Francúzska z eurodiktatúry, aby e, si, sme si mohli sami spravovať naše hranice, naše hranice, naše našu menu, aby sme bojovali proti masovej e, nezamestnanosti, zadlženosti a tak ďalej a tak ďalej. E v EPP, e pán Lamassur teraz. Ďakujem, pán predseda. V mene francúzskej delegácie EPP sa teším, že Európska rada venovala väčšine svojej práci boj proti terorizmu vzhľadom na e, mm, atentáty v Paríži alebo v Kodani. Na to, to všetko vyžaduje spoločný postup. Ten, túto tému treba najprv riešiť spolu na európskej úrovni. Je to hrozba, ktorá vysí nad nami všetkými a to je medzinárodný terorizmus. Pani Pénov, Lpenová e, sa venovala Grécku. Ja by som sa skôr zaujímal o Francúzsko. A teším sa, pán predseda komisie, vášmu stanovisku o, k Francúzsku. Po tretí krát, žiaľ, Francúzsko neplní svoje najzávažnejšie záväzky. Podľa vašich slov, pán komisár, je teraz pod posilneným dohľadom. Je to skutočne stanovisko nedôvery a je to odôvodnené a EÚ musí pridržiavať úzdu e, Kratšiu Francúzsku viacej ako Grécku, pretože Francúzsko bude mať 3 mesiace začiaľ, čo Gréci majú 6, aby pridali hospodárstvu navyše 4 miliardy tento rok a aby Francúzsko urobilo konkrétne opatrenia, aby sa viacej v roku 2016 aj 2017 ušetrilo viacej ako 16 miliard. Ďakujeme Európe, ktorá núti vláde, ktorá je bez väčšiny, aby robila takéto reformy. Ďakujem za pozornosť. Teraz v mene socialistov a demokratov pán Fleckenstein. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia. E, posledné neformálne stretnutie šéfov štátov a vlád pred niekoľkými dňami e, prebehlo iba po uzavretí e, dohody v Minsku. Iba niekoľko hodín po nej situácia na východe Ukrajiny sa mierne zlepšila, ale nemôžeme hovoriť o uplatňovaní e, dohody z Minska. Myslím, že pán Ferhoštad má pravdu, keď hovorí, že musíme prestať iba reagovať, keď sa niečo udeje. A musíme e, omeľa jasnejšie povedať vopred, čo sa udeje, ak naďalej nebudú dodržiavané prvky dohody z Minska. A taktiež naopak, čo by sa mohlo stať, ak by sme spoločne dokázali ísť inou cestou, ako sa doteraz uberá ruská vláda. Situácia na Ukrajine je taká, že musíme hovoriť jasným jazykom a zásady našho konania sa nemôžu týkať len jednotnosti, ale aj vypočítateľnosti a keď budeme používať jasný jazyk a zavedeme jasné sankcie a ak to nepomôže možno predsa len budeme musieť dať pravdu tým, ktorí hovoria o iných riešeniach. A aj keď eh, popierame možnosť vojenského riešenia, chcem požiadať iba jednu vec v súvislosti so sankciami. Chceme preveriť, aby tí poslanci Ruského parlamentu, ktorí sú na zozname nepriateľných osob, či tam naozaj musia ostať, pretože myslím, že to nejako neprospieva medziparlamentnému dialógu a to je veľká škoda. Ďakujeme. Teraz v mene ECR pán Luke. Vážený pán predseda, Grécko v liste požiadalo o predlženie úverových e, pomoci a interpretuje sa to tak, že e, teraz je u Grécka úplne rozvarené. Možno nie všetci ste čítali tento list. Mne v tomto liste chýbajú konkrétne čísla. Čo presne Grécko ponúka ostatným aké úspory vo výdavkoch do budúcna vieme, aké boli sluby Syrizy, koľko by to stálo, ale nevieme, čo by malo prichádzať do kasy vďaka novým opatreniam. Chcú zlepšiť príjmy z daní, ale koľko miliárd by to znamenalo do e, pokladnice Grécka po tom, čo už toto úsilie prebieha, taktiež chcú reformovať verejný sektor, čo to presne znamená v konkrétnych sumách v eure. Taktiež nechcú e, robiť žiadnu spätnú privatizáciu, nevieme, ako sa toto prejaví, taktiež e, ako to vyzerá s dôchodkovou reformou, čo presne konkrétne to bude znamenať. Pán predseda Juncker, ja vidím, že Grécko neposkytlo žiadne čísla, ale bolo dostatočne vypočítavé a presadilo sa. Teraz v mene zelených pán Albrecht. Ďakujem, pán predseda, vážení e, páni predsedovia, kolegovia v prípade eh, uchovávaní údajov o leteckých cestujúcich je jasné, že v, Európsky, v Európskom parlamente výbor na jeseň 2013 zamietol tento návrh a to kompletne a to z toho dôvodu, že to nebolo primerané podľa názoru výboru. Spravodajca vtedajšieho návrhu vtedy návrh opätovne predložil. E, nič sa, sa v ňom nezmenilo. Ja si neviem predstaviť, e, ako by parlament mohol tento návrh opätovne podporiť, najmä vzhľadom na to, že minulý rok Európsky súdny dvor podporil e, argumenty Európskeho parlamentu a jasne uviedol, že bezdôvodné uchovávanie údajov o cestujúcich nie je v súlade so základnými právami EÚ. Chcem vás všetkých požiadať, aby ste pôsobili na to, aby každý jeden návrh o uchovávaní údajov bol v súlade s touto zásadou a na to bude musieť komisia predložiť nový návrh, inak sa veci neposunú nikam. Ďakujeme pekne. Teraz v mene EFDD pani Begin. Grazie, Ďakujem, pán predseda. Šéfovia vláda štáto hovorili o budúcnosti Grécka, ale zasa ako keby nevideli problémy Veď Gréci musia rozhodnúť o budúcnosti svojej krajiny. A teraz sme tu my a diskutujeme o tom, a čo sa vlastne v Berlíne dohodlo, čo si o tom myslí Brusela, ako bude reagovať Paríž. Ale ako keby sme zabudali na zvrchovanosť, ale ide tu o osud celého národa. A možno sme sa v niečom aj pomýlili. E, premiér Cipras odstúpil všetkých predvolebných sľubov a odstúpil Nemecku a iné krajiny majú zdvihnutý prst alebo sa im ukazuje, aby dávali pozor. A čo pani Merkelová alebo pán Juncker, oni rozhodujú miesto Grékov a akým právom uvrhajú celé krajiny na kolena, ako je možné si myslieť, že s, to e, s 57% zadlženia z HDP sa dá fungovať. Tomuto sa musíme konfrontovať. Grécka kríza nie je grécka, ale európska a nie je ekonomická, ale politická a kríza malého národa, e, e, keby to bolo nejaký malý región a tak ďalej, zdá sa, ako keby sa to dalo e, zachrániť okamžite a vyzerá to, ako keby to bola búrka v pohári vody, ale mne sa zdá, že politici pozerajú len na koniec svojho národného nosa potrebujeme viacej e, dôverov a má e, väčšiu dôveru a Európa má nedostatok politikov. Bohužiaľ, takáto je situácia. Ďakujeme pekne. Teraz pán poslanec Pulos. Dohoda, ktorú dosiahla Euroskupina e, s vládou, ktorú zostavila Syriza, len dokázala predložiť platnosť referenda, ktoré, pardon, platnosť memoranda, ktoré vytvorila trojka. Nič iné sa nezmenilo, nič iné nie je iné, všetko sa vlastne zostalo po starom, len máme 4 mesiace času navyše. Je dôležité uvedomiť si, že toto nič nerieši, naďalej bude Grécko nútené splávať, splácať svoj dlh, naďalej musíme pokračovať v privatizácii, v škrtaní miest a v ďalších zásadných a dramatických úsporách, ktoré poškodzujú kvalitu života. Cypras bude môcť situáciu zmeniť len vtedy, ak mu to niekto iný dovolí a to bude naďalej dramatizovať sociálnu situáciu v Grécku. Nikto zatiaľ presne nepochopil, o čo tu ide a aká tá situácia v Grécku konkrétne momentálne je. Naši ľudia majú svoju dôstojnosť a oni si túto dôstojnosť budú brániť. Počkáme si, čo príde v piatok a vypočujeme si, ako sa k tomu vyjadrí komunistická strana Grécka. Ďakujem pekne a teraz pán González Pons za EPP. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Uznesenia boja proti terorizmu schválená všetkými politickými silami na poslednom zasadnutí a vyhlásenie proti terorizmu na poslednom zasadnutí rady sú jasným dôkazom, že ideme správnym smerom. Aj v Španielsku sa dosiahla dohoda medzi vládnou stranou a opozíciou proti terorizmu. A teraz, keď ideme správnym smerom, nesmieme ostať len pri slovách. Je moment, kedy e, tú jednotu, ktorú preukázali tri inštitúcie, aby sa prejavila v činoch a musíme začať tým, v čom, za čo sme priamo zodpovední a to je schválenie európskeho PNR, ktorý nám pomôže kontrolovať pohyb tzv. zahraničných bojovníkov a to veľmi prísnym rešpektovaním základných práv Spustiť tento nástroj nezávisí od našich slov, ale od našich akcií a činová od nás. A rád by som tiež pripomenul, že všetko, čo sa urobí v boji proti terorizmu, no nesmieme zabúdať pri tom všetkom hlavne na obete terorizmu. Moja krajina, Španielsko, chce skutočne zároveň e, skutočnú úniu energii, energetickú úniu. Španielsko a Portugalsko vždy boli za prepojenia, energetické prepojenia EÚ. A nikto v Európe nemôže byť energetickým ostrovom, ale samotná myšlienka Európa hovorí, že nikto v Európe nemôže byť ostrovom v žiadnom zmysle slova. A, a Grécko tiež v tomto zmysle nie je ostrov Ďakujem pekne teraz za socialistov a demokratov pani Ferreira, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Dočasná dohoda, ktorá bola dosiahnutá v otázke Grécka je vítaná, ale rozhodne to nie je koniec cesty. Je to len začiatok ďalšej fázy a táto fáza musí byť tentokrát odlišná. Grécko je škrtené a týmito programami úspravy, ktoré sa ukazujú byť ako príliš silné, ako nadmerné, dopady, ktoré majú na zamestnanosť, na príjmy, na dôstojnosť života, tie sú devastujúce. A priznal to aj pán Jean-Claude Juncker a ďakujem, že ste to uznali. Navýšené reformy musia byť prijaté a zároveň chyby musia byť napravené z minulosti, ale zároveň tu musí byť dostatok priestoru a flexibility, aby to mohlo byť vykonané postupne a prirodzene. Neexistuje žiadna pochybnosť k dnešnému dňu, že absurdná téza o úsporách a, a uskromňovaní sa je niečím podložená je naozaj dôležité, aby sme konečne využili iný prístup, aby sme začali hľadať iné riešenia. Využijeme tento stimul aby sme vytvorili iný prístup ku kríze a akékoľvek prejavy sily a moci sú vždy nesprávnym krokom. Takže jediný spôsob, ako sa posunúť vpred, je postupne adaptovať opatrenia a to na základe tých výsledok, ktoré si, výsledkov, ktoré si krajina môže dovoliť. Ďakujem pekne. Za teraz za ECR, pán, pani Stevens, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Vážení kolegovia, rada by som povedala niekoľko stručných vyjadrení, niekoľko e, stručných apelov. Rada by som oslovila svojich kolegov z Európskeho parlamentu, aby si osvojili konštruktívny prístup k správe pána Kirchhopa, ktorú budeme prerokovávať zajtra k PNR, aby sme opustili staré dogmy a aby sme dokázali posunúť celú túto správu dopredu. A rada by som vyzvala aj Európsku komisiu aby vytvorila operačné usmernenia čím skôr, hneď ako to len bude možné, aby sme vytvorili zoznam spoločných indikátorov rizika, ktoré by umožňovali alebo povolovali väčšiu mieru kontrol európskych občanov na vonkajších hraniciach. No a na záver, rada by som vyzvala členské štáty, aby si navzájom viac verili. A zároveň, aby sme dokázali zabezpečiť intenzívnejšiu výmenu informácií, aby sme dokázali spolupracovať konštruktívnym spôsobom prostredníctvom Europolu. No a na záver, Teším sa na revidovanú verziu eh, stratégie vnútornej bezpečnosti, ktorá má byť pripravená v apríli, pretože Európa naozaj dokáže vytvoriť istú predanú hodnotu, najmä v oblasti boja proti terorizmu. Ďakujem pekne pani Stevens a teraz za EFDD pán Lundgren. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som sa obratil na pána Tuska a pána Junkera Ja e, viem, že tieto otázky tu už padli, ale majú stále svoj zmysel. Pán Tusk, teraz ste predsedom rady a teraz ste zodpovední za 500 miliónov európskych občanov, ktorí ale za vás nehlasovali. A teraz môžete síce hovoriť, čo chcete, ale beriete veľký plat, ale keď odchádzate z vašej práce, tak ešte na záver dostanete 130 e, tisíc eur, takže e, budete mať ešte aj doživotnú penziu. A aká práca je odôvodňuje takéto odmenenie? Moja otázka je nasledujúca. Ste pripravení e, odstúpiť a zbaviť sa alebo zrieť sa tohto neodôvodneného bonusu. Ja si myslím, že nemá význam, aby ste mali takéto bonusy. Ďakujem pekne, pán Vilimsky, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Opäť e, tu prejednávame zasadnutie rady a zdá sa, že od jedného samitu k ďalšiemu sa situácia len čoraz viac horšuje. E, ako by sme nadobúdali dojem, že sa ocitáme na nejakom politickom titaniku, e, do ktorého neustále nateká čoraz viac vody. A Napríklad eh, ani grécka vláda nie je schopná eh, tie otvory eh, v lodi nejako zapchávať. Loď sa potopí už onedlho, euro je v kríze a pritom vidíme, že namiesto toho, aby sa veci riešili, sa e, schválili ďalšie miliardy, ktoré potečú na Peloponeský polostrov. Európska únia e, má konceptuálnu chybu a síce tá spočíva v centralizácii, a taktiež v e, snahe riadiť a sledovať a kto je skutočným slušným Európanom a chce aj v budúcnosti žiť v Európe, tak celkom iste chce sa posunúť späť k vládnutiu suverénnych národov, ktoré budú navzájom medzi sebou spolupracovať a budú bojovať proti tejto umelej centralizácii. Ďakujeme pekne. Teraz pán Rangel v mene PP. E Ďakujem pekne, pán predseda. Ja, ja by som rád privítal predsedu Rady a komisie a ďakujem za tie výsledky, ktoré dosiahli a tiež za dynamiku výsledkov, ktoré vyplývajú z neformálnej rady. V prípade terorizmu ja si myslím, že sa urobil veľký krok vpred a zároveň sme zaručili uh, dedičstvo Schengenu, čo je rozhodujúce, slobodu pohybu. A pokiaľ ide o Ukrajinu, myslím si, že napriek pochybnostiam a neistotám a napriek tomu, čo ostáva ešte urobiť, všetko, e, situácia je pozitívna. Pokiaľ ide o hospodárskú a menovú úniu a otázku Grécka, myslíme si, že táto dohoda je dobrá aj rozumná. Je rozumná preto, lebo grécko vláda, grécka vláda pochopila, že je rozhodujúce, aby získala solidaritu od EÚ a aby vyriešila problémy, tak e, je potrebné, aby sa rovnoprávne, rovnakým spôsobom pristupovalo ku všetkým krajinám EÚ. Je dobre, že to pochopili. A my tiež potrebujeme viacej e, záruk budúce 2-3 mesiace a táto dohoda je takým signálom nádeje do budúcnosti. A ja si myslím, že sme otvorili cestu a je to cesta, ktorá môže priniesť určitú nádej. Pani Jotová v mene SAD. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja by som rada hovorila o opatreniach proti terorizmu to, čo sa zdá, že nemáme zavedené, alebo čo nemáme vôbec v ruke, je nejaká hĺbková analýza, ktorú by pripravila Európska komisia. A my takúto analýzu naozaj potrebujeme, najmä teraz, keď máme príjmať novú stratégiu v oblasti bezpečnosti. Mali by sme tiež veľmi presne a dobre vedieť, do akej miery e, členské štáty účinne spolupracujú s Europolom a Interpolom. Potrebujeme solidaritu, potrebujeme mať spoločné porozumenie, spoločný pohľad na to, ako chceme bojovať proti terorizmu. Schengenský systém by rozhodne nemal byť obmedzený alebo zrušený. Mal by byť naopak ďalej rozvíjaný a viac posilňovaný. Bulharsko má hranice s Gréckom a s Tureckom a tieto hranice Bulharska potrebujú väčšiu podporu a väčšiu ochranu, pretože je pomerne ľahké pre cudzích bojovníkov alebo zahraničných bojovníkov, aby využívali eh, tieto hranice a penetrovali na územie Európskej únie je tu naozaj vyšší imigračný tlak na týchto hraniciach. Bulharsko by nemalo byť nejakou nárazníkovou zónou, ktorá len zabezpečuje istotu a bezpečie v iných krajinách. Nemali by sme ju nechať mimo Schengenu takto dlhodobo. Ďakujem pekne a teraz pán Sinadinos. Nech sa páči. Rokovania medzi gréckou vládou a Európskou úniou jasne dokazujú, že Európska únia podlieha tomu, čo chcú Nemecko a ich priatelia. Vytvoril e, sa dojem, že je tu záujem o zvarský rast a blaho občanov, ale napriek tomu Grécko podľahlo pre celé Nemecku. Nie je náhodou, že podľa štúdie London School of Economics úrokové e, sadzby v Nemecku e, priniesli bankám 80 miliárd. A o tom nikto nehovorí. Teda zastavme toto zneužívanie. Európska únia nie je v rukách iba niekoľkých krajín. Nemecká vláda musí dodržiavať svoje záväzky predovšetkým a potom môže dávať lekcie ostatným. Grécko má právo žiadať eh, preplatenie vojnových reparácií. Pán Karas teraz menej EPP. Chcem sa obrátiť teraz e, na hosti, na tribúne. Žiadne prejavy súhlasu či nesúhlasu tu nie sú povolené. Vážený pán predseda, dámy a páni, myslím, že nikto z nás nie je spokojný s riešením tém Grécka, Ukrajiny, Ruska, teroristov, presťahovalectva, azylu, e, nejako sa k ním vyjadriť v priebehu 30 e, sekúnd, nejakým spôsobom vystihnúť postupy do budúcna. Preto sa chcem držať zásadných princípov. Žiadna téma sa nesmie vnímať izolovane. Vždy tu ide o celú Európu. Sú to naše problémy a nie sú to problémy iných. A príčina všetkých týchto vecí spočíva v porušovaní medzinárodného a európskeho práva, taktiež v porušovaní spoločných hodnot. A preto našou reakciou musí byť niečo, čo postavíme na našich hodnotách. Tam nájdeme skutočné odpovede na tieto porušovania. Nie, toto porušenie má narúšať naše hodnoty a naše vnímanie hodnot, ale práve naše hodnoty a naše vnímanie práva musia prispieť k hľadaniu riešenia. A preto je neuveriteľné a neslychané, že vidím v gréckej televízii, že grécky predseda vlády po dohode s nami tvrdí, že vyhrali e, síce bitku a nie vojnu. Je nepriateľné, aby e, v novinách vládnej strany pán Šojble bol opäť osočovaný a preto chcem požiadať o to, aby sme s našimi hodnotami proti týmto veciam bojovali. Rečník bol napokon prerušený. Teraz v mene SAD pani Kienge. Eh, Pán predseda, musíme koordinovanie podporiť záväzky všetkých eh, štátov EÚ, ktoré bojujú proti terorizmu. Musíme podporiť proces e, zmierenia. E, robíme to v prospech všetkých, v prospech nás, našich spoločností a našich princípov. Globálny prístup v boji proti terorizmu, pán predseda, nemôže sa obmedziť len na to, že sa budeme venovať tým najbližším konfliktom, ako je Líbia, ale koordinovane sa musíme venovať celej medzinárodnej sieti teroru a hrôzy Zabúdame na konflikty napríklad v subsaharskej Afrike, e, chaos v Nigérii a tak ďalej, únosy e, skupiny Boko Haram. To je jedna z týchto zapodnutých kríz. Alebo teroristická skupina Kodaeš v Líbii a na Strednom východe. Nemôžeme byť indiferentní, keď e, toto barborstvo sa deje kdekoľvek na svete. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pekne teraz mene EPP pani Šujca. E, Ďakujem pekne. Som veľmi šťastná, keď vidím, že sú tu zastúpené tri inštitúcie. Svojimi predsedami som o to šťastnejšia, že sa nám podarilo dosiahnuť jednomyselnú dohodu týchto inštitúcií v boji proti terorizmu. Ja by som nastojila na tom, že ľudský život musí byť centrom všetkých politík a všetko, čo sa povedalo, počas posledného stretnutia rady sa týka ľudského života. Treba samozrejme uchovať e, dôstojnosť ľudského života. Máme tu problémy Ukrajiny, Grécka, Paríž, e, Kodaň a tak ďalej. To bola prvá skupina tém, druhá skupina tém HMU a investičný plán Prvá skupina sú problémy a druhá skupina tento sú riešenia tých prvých problémov. Preto nástojím na tom, že je potrebné vytvoriť eh, hospodárskú a menovú úniu, úniu energetickú a treba mať investičný plán a to všetko preto, aby sme pomohli vyriešiť problémy, eh, ktorým čelíme v celej Európe, aj na severovýchode Ukrajiny, na juhu Grécka, v Stredomorí kde sú problémy s hranicou, s imigráciou. A preto všetko to, čo my tu hovoríme, to je pekné, a je pekné jednomyselne hlasovať, ale toto všetko potrebujeme zrealizovať, uviezť do praxe. Keď sa nám to nepodarí, tak budeme mať problémy vyriešiť problémy na Ukrajine. Jednomyselnosť je dôležitá. Ďakujem vám ešte raz, že ste tu dnes prítomní a zastupujete. Ďakujem pekne teraz mene SAD, pán Maurel. Monsieur le Pán predseda, podľa mňa je veľmi pozitívne, e, že nás je v sale tak veľa, ktorí potvrdzujeme našu podporu, solidaritu novej gréckej vláde a tým aj gréckému národu, e, ktoré e, posledné roky tento národ veľmi trpel. Je to pozitívne podľa mňa, pretože keď som počul niektorých politických predstaviteľov, hlavne konzervatívcov, porade, tak som mal pocit, že niektorí si mysleli, že uh, grécky národ zle volil a teraz musí za to platiť. Ja si práve naopak myslím, že našou pominnosťou Európanom, Európanov je Grécku pomôcť, aby reštruktovali dlh, ktorý nie je udržateľný, pomôcť im, aby zreformovali ich fiskálny systém, pomôcť im oživiť hospodárskú činnosť. Je to o to skôr dôležité. Ja som vášnivý Európane, ľutujem nešťastné slova, predsedu komisie, ktoré tak vyzerajú, že e, demokracia by sa mala skončiť tam, kde sa začínajú zmluvy. E, Európa nemôže mať e, tvár nejakej nedisciplinovanosti a tak ďalej. Rečník je prerušený. Je toto nová etapa, nová politická príležitosť pre Európu. Teraz menej EPP, pán Zver. Vážený pán predseda, Posledné neformálne stretnutie rady bolo mimoriadne dôležitým stretnutím a jeden z výsledkov toho, z tohoto stretnutia bola dohoda, že Euroskupina dokázala schváliť nové reformné plány, ktoré predložila grécka vláda. Pevne verím, že Cypras bude naďalej implementovať tie reformy, ktoré boli dohodnuté, že bude konsolidovať rozpočet a že Grécko takýmto spôsobom vráti to, čo sme mu my požičali. Grécko dostalo naozaj veľmi veľa za to, aby uskutočňoval reformy, ktoré boli naplánované na predchádzajúce roky, ale aj do budúcnosti. Platí menej za svoj dlh v porovnaní s HDP ako Slovinsko alebo niekto iný. Myslím si, že sme im naozaj dali dostatočný priestor. Hrozba Grexitu jednoducho nefungovala. Pravdepodobne by nedošlo k žiadnej katastrofe tak či tak.

Eh, Vážený pán predseda, kolegovia. Veľmi stručne, ako som bol 12, ako bola eh, Európska rada 12. februára. Porobím dve, tri poznámky, ktoré sa týkajú komisie. Rád by som pogratuloval pánovi Morelovi, pretože vyzerá ako francúzsky socialista, pretože hovorí práve e, niečo iné, než to, čo mi hovorí každý deň francúzska vláda. Tiež by som mu gratuloval k jemu zmyslu pre humor, pretože povedal, že nás je tu veľa, ktorí tu diskutujeme. Toto je pre vás veľa ľudí? Naozaj máte zmysel pre humor. Po tretie, budem odpovedať vám rovnako ako iným. Nikdy som, som nepovedal, že voľby sú neutrálna udalosť. Ja si myslím, že e, zdravý rozum hovorí, že volebné zmluvy predsa nemôžu, volebné voľby nemôžu zmeniť zmluvy. Grécko prijalo zvrchované rozhodnutie a ja ho akceptujem oveľa viacej ako rešpektujem iných, ale grécké hlasovanie samozrejme ne, nespôsobilo, že by európske zmluvy boli nulované. Budúci týždeň bude e, hlasovať Lotyšsko o budúcnosti ďalšie krajiny. A vy si skutočne myslíte, že po každých voľbách by sme mali spochybňovať európske zmluvy a pravidlá, však vy takýmto spôsobom a takýmito slovami zabíjate Európu, tak to neopakujte, pretože urážate zdravý rozum a mali by ste ho viacej rešpektovať. Ale zdá sa, že ten zdravý rozum je v Európe veľmi nerovnomerne rozložený medzi parlamentnými skupinami. Posledné dni eh, bola komisia veľmi kritizovaná najprv len tak, ako keby nič, e, sa žiadalo od novinárov, aby sa napísalo, čo si myslí francúzska vláda. A mali sa implikovať do diskusí o Grécku, no ale to je naozaj zaujímavé. Komisia bola kritizovaná, pretože údajne sa nedostatočne implikovala do riadenia hospodárskych a menových záležitosti. A teraz sa súčasná komisia kritizuje, že sa príliš zaujíma o riadenie, solidárne riadenie spoločnej meny. Predseda komisie, ktorý nekonal v prvom rade a v prvom pláne, nemá za úlohu rozdeliť Európu, ale má za úlohu Európu zjednocovať tam, kde je jednota potrebná. Pre mňa je celom jednota Európy, je to boj proti akýmkoľvek fraktúram európskej súdržnosti a to, čo by sme mali urobiť, a ja vám to aj hovorím, keby sme neurobili to, čo sme urobili, tak by sme nedosiahli dohodu o Grécku a ostatné veci. Ich mag einige Nepáčia sa mi niektoré aspekty tejto diskusie. Prečo vždy hovoríme o tom, že sa niekto presadil? Keď sa niekto presadí, znamená to, že sa presadí proti niekomu inému. Naozaj dnes ide o to, či sa presadilo Grécko alebo Euroskupina. Čo to prosím vás znamená? Takáto diskusia tá predsa nemá žiadny význam. V Európe sa presadzuje ten, ktorý ponúka európske riešenia a nikdy sa nepresadzuje nikto proti niekomu inému v Európe. Je to politický nezmysel, ktorý spočíva v tom, že po každom rozhodnutí sa bude musieť skúmať, kto sa presadil. V Európe sa nikto nemusí presadzovať, musí sa presadiť jednoduché európske myslenie. Ďakujeme pekne teraz pán predseda Rady Tusk. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Len dve stručné poznámky. Tento... V prvom rade na tému Ukrajiny ja naozaj plne súhlasím s tým, čo hovoril Guy Verhofstadt. Naozaj je dôležité, aby sme prijali proaktívnejšiu stratégiu voči Rusku. A plne súhlasím s tým, že jednota nie je niečo, čo je náhradou stratégie. Som si istý, že dobre viete, aké sú moje úmysly, keď hovoríme o novej stratégii. Som si istý, že nepochybujete o tom, čo pod týmito slovami myslím. Ale rozhodne potrebujeme jednotnosť. Jednotnosť je prvou a hlavnou podmienkou na to, aby sme dokázali urobiť čokoľvek v tejto oblasti. Potrebujeme stratégiu, ale bez jednoty nemôžeme hovoriť o žiadnej stratégii. O žiadnej stratégii, ktorá by mala vôbec nejakú šancu na úspech. V prvom rade preto, lebo narážame na praktické problémy. Všetky konkrétne kroky, napríklad myslím aj sankcie, potrebujú koncenzus na úrovni Európskej rady. No a práve preto e, jednota nie je nejaký môj sen alebo niečo, čo som si vysníval. To je jednoducho praktická podmienka preto, aby sme mohli vôbec urobiť čokoľvek pri čelení problémom. Máme tu ale aj druhý dôvod, prečo hovoríme stále o jednote a o tom, aká dôležitá je jednota dnes. Som hlboko presvedčený, a nemyslím, že to je prekvapivé pre niekoho z vás, že jeden z najdôležitejších cieľov pre prezidenta Putina je rozdeliť Európu a celé západné spoločenstvo. A to je druhý dôvod, prečo som tak posadnutý témou jednoty medzi členskými štátmi a tiež aj v širšom kontexte, tým myslím celý západ. a rozhodne musíme diskutovať aj počas budúcej Európskej rady o našom proaktívnejšom prístupe. Ale nesmieme zabúdať na to, že to bude dávať zmysel len vtedy, ak zostaneme zjednotení. No a druhá poznámka, ktorá sa týka Grécka. Táto diskusia nie je o ideológii, nie je o vojne proti Grécku, ja rozhodne nemám pocit, že Grécko chce neustále robiť len problémy Európe. Toto je diskusia a prebiehajú tu rokovania o pomoci. Grécko dnes potrebuje pomoc. Grécko dnes potrebuje peniaze. To nie je nejaká abstraktná téma a nemáme čas. Rokovania prebiehajú medzi členskými štátmi, medzi partnermi, medzi priateľmi, Prvá verejná deklarácia, ktorú som mal od eh, premiéra Ciprasa po gréckých voľbách, tá prvé, čo som zachytil, bolo to, že Grécko chce zostať členským štátom eurozóny. No a druhé vyhlásenie bolo, že potrebujú našu pomoc. Nevidel som nejaký iný realistický návrh, toho, ako pomôcť Rusku zo strany, eh, pomôcť Grécku zo strany Ruska alebo Číny, jediná možnosť, ako dnes pomôcť Grécku, je spolupracovať medzi členskými štátmi eurozóny. Na úrovni eurozóny, ale aj Európskej únie a prípadne hľadať pomoc aj na úrovni medzinárodných finančných inštitúcií. Práve preto potrebujeme spolupracovať. bez toho, aby sme dovolovali spoluplným záujmom rozdeľovať nás. Myslím si, že toto je jasné aj gréckým občanom. Myslím si, že väčšina z nich veľmi dobre rozumie tomu, že v Európe potrebujeme dobrú a fungujúcu spoluprácu a nie vzájomné útočenie. Toto je dôvod, prečo to považujem za svoju úlohu aby sme dokázali jeden druhého viac rešpektovať počas všetkých týchto diskusí. Pretože keď sa budeme cítiť urazení, tak v takom prípade celý tento proces bude oveľa zložitejší než dnes. A som si istý, že sme ochotní a pripravení navzájom sa počúvať a mať otvorenú diskusiu. Takže to je moja žiadosť. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Ďakujem vám všetkým aj za to, že ste boli ochotní akceptovať prísne dodržiavanie rečníckého času. Dnes nemáme priestor na kečty aj preto, že sme pod eh, veľmi extrémnym časovým tlakom. A chcem preto požiadať o vaše pochopenie, že nie je priestor pre kečty aj ani pre modré kartičky v tejto rozprave. Týmto uzatváram túto časť eh, programu a tento bod rozpravy.